So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the session. I hope you had a refreshing. Um... Dobré odpoludne, dúfam, že ste si oddychli počas obeda. A po obede sa budeme sústrediť na internú a externú dimenziu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. No a chcela by som nám všetkým pripomenúť, že predpoludním ste viacerí hovorili o príkladoch e, problémov s ľudskými právami, e, s ktorými sa zaoberáte. Napríklad bol tam status utečenca, migranta, tu sú samozrejme, to sú samozrejme otázky, s ktorými sa zaoberáme aj my v Európskom parlamente, v našom výbore pre vnútorné záležitosti. A ak by sme e, to zanedbali, musíme sa pozerať na to, aby sme mali koherentnú politiku. Vieme veľmi dobre, keď máme multilaterálne stretnutia alebo keď diskutujeme s krajinami, a s kolegami z mimo EÚ, tak naša dôveryhodnosť by určite utrpela, ak by sme tieto otázky doma neriešili. Takže myslím, že to je dôležitá vec, ktorú musíme diskutovať aj s vami z národnej úrovne, ako teda čo najlepšie dosiahnuť koherentnosť. A prvnež dám slovo predsedovi výboru LIBE, pre občanské, teda výboru pre občanské slobody. Chcela by som vás pozvať, ak môžete dlhšie ostať eh, po tejto schôdzi v našej miestnosti, v tejto istej miestnosti, máme aj vypočutie o e- politik- readmisnej politike EÚ a e- o uplatňovaní ľudských práv. Takže ak môžete zostať e, dlhšie, ostaňte. E- som veľmi rada, že máme túto schôdzu spoločne s pánom Juanom Fernandezom Lópezom Aguiarom, predsedom e- výboru pre občianské slobody, spravodlivosť a vnútro a teda môžeme prakticky ukázať, že ľudské práva sú spojené tak s vnútornými, ako aj s externými záležitosťami. Než mu odovzdám slovo, chcela by som v krátkosti predstaviť našich panelistov. Je tu pán Moten Kírom, riaditeľ Európskej agentúry EÚ pre základné práva. Srdečne vás vítam. Prišiel, myslím, z Viedne. A pani Vigante Milasiute, predsednička pracovnej skupiny Rady pre základné práva, práva občanov a e, voľný pohyb osôb. A skratka FLEMP. Takže pán Akie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, pani Barbara Rochbirer. A ďakujem všetkým, že ste prišli. Som veľmi rád, e, som veľmi šťastný, že vidím takúto spoluprácu medzi výbormi tomto konkrétnom čase výbor pre zahraničné veci a ľudské práva a výbor, ktorému ja predsedám, teda výbor pre spravodlivosť a občianske práva, e, sa zaoberajú strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu. Takže e, o tom a táto diskusia je z dobrého dôvodu práve na túto tému. Chceme analyzovať internú a externú koherentnosť politiky EU a ľudských práv. A táto spolupráca si vyžaduje veľa úsilia obi dvoch našich výborov. Únia propaguje hodnoty nielen interne, ale aj externe, v širšom svete, v globálnom svete. Ah, je to inšpirované vlastnou históriou únie, čiže je tam nedeliteľnosť základných slobod a práv. A preto by sme to mali brať vážne, že by únia mala byť paradigmou, mala by byť symbolom hodnôt, najmä hodnôt. To je dôvod, prečo máme vôbec tú Európsku chartu základných práv ako súčasť Lisabonskej zmluvy, preto sme množstvo fór a vypočutí venovali stavu únie podľa týchto štandardov. Samozrejme zasadzujeme sa za práva a Európsky parlament preto často počúva kritické hlasy, čo sa týka stavu e, tohto záväzku voči základným právam a demokracii nielen, že sa pozeráme na e, tretie krajiny, pozeráme sa aj na nás samotných, ako my fungujeme, ako sa v Európskej únii staviame e, k našim vlastným proklamovaným hodnotám. Teda máme to nielen v charte, ale aj v článku 2 Lisabonskej zmluvy samotnej. Venovali sme niekoľko zásadných rozpráv tejto oblasti, tejto otázke v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a slobody. Mali sme aj veľmi uh, živé debaty. Mm, a bola tam otázka práv a ústavných záruk Takže dovolte, aby som predtým, než dám priestor debate, na ktorú čakáme, aby som vám teda povedal, že nedávno sme tri výbory tohto parlamentu spolupracovali, teda výbor Juri Avko a my, výbor Libe, na eh, strednodobom hodnotení štokholmského programu v oblasti eh, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Tam eh, sme pracovali na základe rokovacieho poriadku nášho parlamentu a dopracovali sme sa k dvom eh, záverom. Ako teda hm, plníme ciele, ktoré si Európska únia v tejto oblasti stanovila. A čo sú otvorené veci, e, aká bola dosiahnutá rovnováha, čo je ešte nevyriešené ako môžeme našu prácu my zlepšiť, aby sme vylepšili tú rovnováhu v oblasti slobody a bezpečnosti. No a e, v neposlednom rade, ako zabezpečíme kontakt s občanmi, aby sme im odkomunikovali, že nám na ich právach záleží. Niektoré témy nedávno, e, tak povediac, rozozvučali e, tie zvony bijúce na poplach, Ehm, napríklad teda masový, ehm, masové sledovanie európskych občanov, ktoré sa ehm, teraz nedávno odhalilo. Sladom na voľby, ktoré budú v maji 2014, kde európsky občania prejavia svoju vôľu, je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali v tejto debate a v celej volebnej kampani na to, že sme sa zaoberali nielen finančnou krízou a manažmentom eura, ale že sme sa zaoberali aj právami a slobodami našich občanov, že keď rokujeme s tretimi krajinami, keď uzatvárame dohody v mene EÚ, tak naše európske štandardy sú splnené krok za krokom a v každej fáze európskeho procesu. Takže máme vysoké štandardy a plníme tie záväzky. Takže máme tu teda tento podvýbor pre ľudské práva, s ktorým e, organizujeme túto diskusiu. A m, mm, ako prvý dostane slovo tým Derom. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za pozvanie vystúpiť tu dnes, respektíve pokračovať v diskusii ktorá začala pred rokom, myslím, že v novembri minulého roku, aby sme teda mohli prediskutovať internú a externú koherentnosť. A ja som veľmi rád, že som tu, že tu sú aj národné parlamenty zastúpené a že je tu takáto širšia diskusia o tom, ako to vidíme z pohľadu členských štátov a z pohľadu EÚ. Súhlasím, s tým, čo vyraznil Fernando, že aby sme boli dôveryhodní, aby sme boli inšpiráciou pre našich partnerov, tak e, musíme mať poriadok vo svojom vlastnom dome. Musíme vedieť, aké sú e, tie základné práva, o ktoré tu ide. Takže koherentnosť e, to nie je len nejaká povinnosť, je to povinnosť z charty. Tieto základné práva sú na pozadí všetkých aktivít EÚ, či už ide o externé alebo interné aktivity. A keď e, chodím po svete, samozrejme nie je to taký môj mandát, ale často máme napríklad vo Viedne aj návštevníkov e, a stále máme pocit, že je veľký rešpekt pre Európu v tejto súvislosti. E, môžeme inšpirovať kolegov, aj vlády a iných aktérov v iných častiach sveta. A samozrejme vieme zo, zozbieraných dôkazov agentúry pre e, základné práva, že existujú mnohé problémy a výzvy v Európe. E, k tomu sa vrátim, ale hneď na začiatku chcem povedať, že Nie je to vždy až také dôležité pozerať sa na nejakú momentku, aká je situácia tých základných práv práve tu a teraz. Samozrejme, že dôležité to je, mali by sme sa tým zabrať, ale v mnoho, mnohých ohľadoch e, je zaujímavejšie pozrieť sa na tie problémy, e, či sú riešené, či sa nimi niekto zaoberá, e, či inštitúcie vlády alebo niekto ďalší sa snaží presadzovať zlepšenie života pre tých, e, ktorých sa tieto otázky základných ľudských práv dotýkajú. Takže toto máme na programe. E, pozri sa na to, či sú naše ľudské práva seriózne e, riešené. No a potom, ak sú tu nejaké poplašné signály, tak musíme sa pozrieť na to, aby sme nielen stáli na mieste, teda aby, aby eh, tu nebol nejaký krok späť. A než zvýrazním niektoré z konkrétnych zistení v oblasti základných ľudských práv, ktoré sú podľa mňa relevantné v diskusii o internej a externej koherentnosti, chcel by som zvýrazniť niekoľko prvkov, eh, kde Únia môže byť príkladom pre mnohé ďalšie regióny a mm, je možné nájsť inšpiráciu v EÚ. Poprvé, myslím, že nikde inde na svete nie je takýto transparentný e, región, pokiaľ ide o naše výzvy. Máme veľmi živú mediálnu, e, veľmi živý mediálny priestor, máme mm, právny rámec, Máme Európsku chartu o základných e, právach, to je právne záväzná listina základných práv. To je akýmsi vodiacim lúčom tejto súvislosti. No, takisto máme Európsky dohovor o právach osob s postihnutím a dúfame, že čoskoro pristúpime k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Takže je tu veľmi silný právny rámec. Okrem toho, potom ešte máme celý rad nástrojov. Je tu dosť prepracovaný inštitucionálny priestor tak na národnej úrovni, kde sú samozrejme súdy, ale aj národné ľudskoprávne inštitúcie, orgány rovnosti, taká životaschopná občianská spoločnosť, kde sa e, teda udržuje táto agenda ľudských práv pri živote. Vidíme, že charta je právne záväzná, komisia, parlament, rada budujú svoje záväzky, aby sa lepšie zameriavali na presadzovanie ľudských práv. Potom je tu agentúra pre ľudské práva, ktorá má poskytovať poradenstvo vychádzajúce z empirických zistení. A na podrobnejšej úrovni tu máme množstvo konkrétnych politík pre Rómov napríklad. Máme tu európsky rámec pre stratégie národnej integrácie a to naozaj posunulo túto oblasť pred. A mohlo by to byť inšpiráciou pre e, takéto marginalizované menšiny aj inde na svete menovanie koordinátora EÚ pre e, problém pašovania ľudí e, a otázky napríklad moderného otrostva, to tiež riešime. Potom máme spoločný režim ochrany e, Chceme vypracovať spoločný režim ochrany údajov, každý má právo na súkromie. To sú naše dnešné témy. To je taká uh, kvázi rýchla prehliadka uh, toho všetkého pozitívneho, na čom môžeme stavať. Máme legislatívu, máme tieto dokumenty, no a nie vždy je to ale presadené aj v teréne, v realite a teda treba si uvedomiť, že v EU žije 500 miliónov ľudí. Uviedol by som niekoľko príkladov, ktoré sú relevantné pre, aj pre externú dimenziu. Tento rok e, spustila agentúra pre základné práva prieskum, e, kde bolo nejakých 93 tisíc respondentov z prostredia LGBT v Európe teda aká je ich konkrétna situácia v 20, 28 členských štátoch. A tu nejakých 60-65 respondentov z celej EÚ povedali, že sa mm, necítia veľmi dobre, ak by sa mali na verejnosti držať za ruky. A to je teda veľmi vysoká úroveň strachu v tejto skupine, najmä keď to porovnáme s iným zistením z tohto istého prieskumu. Približne štvrtina respondentov e, sa stala obeťami násilného útoku za posledných 12 mesiacov od prieskumu pred prískumom. A keď sme sa ich opýtali, čo teda e, urobili v prípade takého útoku, väčšina povedala, že nič, neobrátili sa na policiu, pretože nemali pocit, že by policia zasiahla, že by e, zvyšila ich bez, bezpečnosť a tak ďalej. Takže jednoznačne je tu problém. E, riešenie od na, teda pokiaľ ide o EÚ, tak e, osoby LGBT e, rieši len legislatíva nediskriminačná v oblasti zamestnávania a nie e, teda napríklad sociálna a v júli 2013 rada prijala usmernenia o propagácii a ochrane všetkých ľudských práv e, osôb LGBT pre externú politiku EÚ. Takže je tu diskrepancia e, v tom, čo e, hovoríme navonok a v tom, ako e, to máme interne zorganizované. Takže aspoň prvý krok by mohol byť, že by sa prijala horizontálna antidiskriminačná smernica, ktorá by potom rozšírila ochranu osob LGBT, ale aj osob s postihnutím na všetky oblasti Eh, okrem aj popri zamestnávaní. Takisto vidíme konštitucionálne ústavné princípy, ktoré sa stávajú v Európe predmetom výzvy, nezávislosť ombudsmanov, inštitúcie pre ľudské práva, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú nerovnosťou. Všetky tieto problémy vidíme, že v istých oblastiach sa dá takmer očakávať beztrestnosť, napríklad nenavisné prejavy, nenavisné reči voči etnickým menšinám, voči skupinám LGBTI. A zároveň toto je jedna z tém, s ktorými by sme sa mali vysporiadať razantne v našich externých aktivitách. Dovolte mi teraz venovať sa oblasti, ktorá možno nie je prekvapivá v tom, že tam máme priamy dopad. Je to žiadosť o azyl, prechod hraníc, pretože táto celá oblasť sa priamo týka osôb z tretích krajín, s ktorými sme vstúpili do dialogu. A tu väčšina z vás bude vedieť, že niekoľko tisíc, sedem tisíc ľudí zomrelo v Stredozemnom mori za ostatné roky. Tisíce ľudí boli prepašované do EÚ nelegálnym spôsobom a desiatky tisíc robotníkov v priemyselných a poľnohospodárských odvetviach pracujú v EÚ, kde sa často nachádzajú v situácii otrokov. Tieto situácie musíme riešiť, musíme na ne reagovať a vysporiadať sa s nimi. Opäť treba povedať, že už sa začalo konanie v tejto veci. Prijali sa zákony, ale ešte stále treba urobiť oveľa viac. Treba aktivovať solidaritu medzi členskými štátmi EÚ voči týmto ľuďom, či už im pomôžeme prostredníctvom udelenia azylu, alebo inak. Dám vám iba jeden príklad, lebo azyl to ne, nevyrieši všetko. Napríklad u nás, v našej krajine, na Malte sa usádza oveľa viac ľudí, ktorí prídu do EÚ, ako sa usadí vo všetkých ostatných krajinách EÚ spolu. Takže podľa mňa by krajiny EÚ zo Solidarity mali pomôcť v tejto veci iným štátom, ktoré, ktorý, ktoré sú v nárazovej zóne. Urobili sme konkrétne kroky. Tu má výraznú úlohu Európsky parlament, národné parlamenty, aby základné ľudské práva boli stále v progra- na programe dňa a aby sa vždy brali do úvahy a na zreteľ pri praktickej každodennej práci. Parlamenty e, tu majú dôležitú úlohu pri transpozícii sekundárneho jazyka EÚ a preto sa tým zaručuje, že keď sa legislatíva EÚ transponuje, zaručia sa tým ľudské práva. Čiže to je ďalšia úroveň kontroly, ktorú vykonávajú národné parlamenty. Po druhé, spomeniem, že efektívnosť komplikovanej architektúry EÚ by sa dala zjednodušiť a zefektívniť, ak by sa výbory pre ľudské práva stretávali pravidelne a vymieniali si názory, vedeli, čo kto rieši, aký program riešia iné výbory pre ľudské práva. Sú to takisto výbory pre zahraničné záležitosti, výbory pre vnútroštátne záležitosti. Viem, že existovalo e, takéto fórum, bolo to stretnutie na Cypre minulý rok v decembri, ale mali by sa zorganizovať ďalšie podobné fóra. Po tretie je dôležité zabezpečiť koordináciu na národnej úrovni medzi všetkými kľúčovými hráčmi pri podpore a ochrane ľudských práv. A tu opäť sú to národné parlamenty, ktoré sú v tej najlepšej pozícii, sú v otvorenom prostredí interakcie medzi poslancami, medzi inštitútmi pre ľudské práva, ktoré vnú, vnútroštátne pracujú medzi inštitúciami ombudsmana a organizáciami občianskej spoločnosti. Dovolte mi tu vyňať isté veci e, a dať ich do zátvorky. Dovolte mi v súku. E, Oslavovanie občianskej spoločnosti v dnešnej Európe, ktoré priamo súvisí s hospodárskou krízou, znamená, že občianská spoločnosť skutočne je podfinancovaná a v niektorých prípadoch jej chýba aj ju aj iné formy podpory, nielen finančné. Tu sú členské štáty veľmi aktívne, podporujú občianskú spoločnosť, ale netreba zabúdať, že keď podporujeme občianskú spoločnosť v zahraničí, neznamená to, že naše vlastné občianske spoločnosti nepotrebujú podporu, aby sa udržala ochrana základných práv v EÚ na tej úrovni, na ktorej je. Ďalej je dôležité zhromažďovať viac ďalších údajov a kvalitnejších údajov, aby bolo možné vytvoriť politiku ľudských práv vychádzajúcu z naozajstných dôkazov, z naozajstnej praxe, aby sme mohli, tak povediac, zamerať lejzrový lúč našich aktivít na tie najdôležitejšie veci. A aby bol podklad práce pre ľudské práva vždy odôvodnený. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, pán Kierum, za váš prejav, za všetky tie informácie, ktoré ozneli vo vašom expoze. Páči sa mi ten návrh, že všetky výbory pre ľudské práva by sa mali stretnúť zo všetkých rôznych parlamentov z individuálnych jednotlivých krajín EÚ. V tejto snemovni nie je politická vôľa k tomu, aby sa zostavil taký výbor Európskeho parlamentu, ktorý by mal právomoci aj v domácej agende, aj v zahraničnej agende. Pokúšame sa ovplyvniť LIBE niekedy v takej tematike, ktorá sa týka aj ľudskoprávnych tém, ale ešte stále nemáme taký status, ktorý by nám umožňoval plnú e, akciu pl- plnoprávne konať. Je však veľmi dobré, že existuje takáto spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, kde sú výbory pre ľudské práva. A teraz by som sa obrátila na predsedu eh, rady pani Mila Siete, je to Rada pre ľudské práva a občianské záležitosti. Ste medzi nami prvý raz a preto si myslím, že nám máte veľa čo povedať. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Je pre mňa potešením, že sa môžem zúčastniť a stručne odprezentovať prácu našej inštitúcie FRAMP. Je obhajcom ľudských práv, občianských práv a voľného pohybu osôb je to mladá organizácia, je to vlastne pracovná skupina, na ktorej stále e, pracujeme a hľada si svoju identitu. Predchodcami Frampu bola pracovná skupina zostavená ad hoc a jej hlavnou úlohou bolo rokovať o nariadeniach, v rámci ktorých agent, bola založená agentúra pre základné práva. Takže ďakujeme za takúto možnosť, ale keď táto ad hoc skupina sa pretransformovala na e, trvalo fungujúcu pracovnú skupinu, dostali sme do agendy aj tie záležitosti, ktoré sa týkajú základných práv, ale aj ďalšie. Po vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti sme sa hlavne začali venovať pristúpeniu EÚ k dohovoru o ľudských právach. Táto agenda dominovala v našej práci po istý čas a vtedy sme nemali až toľko času na iné záležitosti, ale tým nechcem povedať, že Frank sa iba venoval tomuto a ničomu inému. Počas írskeho predsedníctva v júni sa hovorilo o aplikácii charty ľudských práv a prijali sa základné zákony v tejto veci. Treba rešpektovať právny štát a vtedy to je základ preto, aby sa rešpektovali aj ľudské práva. Európsky dohovor pre ľudské práva je dokument, ktorý podporuje, je takým fundamentom pre politiky ľudskoprávne v externej interné EÚ a právny štát a záležitosti základných práv sú jednou vecou, ale medzi nimi máme ešte iné témy, ako je boj proti xenofóbii, extrémnym formám rasizmu, antisemitizmu, homofóbii a ďalšie, ďalšie témy. Počas litovského predsedníctva sa Framp sústredil na štyri hlavné témy. Prvou je efektívnosť existujúcich únijných eh, nástrojov nástrojov v oblasti boja proti nenávisným prejavom. Predsedníctvo rozbehlo diskusiu o tom, čo treba urobiť na únijnej úrovni, aby bolo možné bojovať proti nenavistným prejavom voči iným skupinám. A tu prišli vhod tie myšlienky, ktoré už skoncipovalo írske predsedníctvo, či by sa mali na úrovni EÚ internacionalizovať ľudské práva, alebo či by sa len mala podporovať kultúra ľudských práv. Nie len treba mať regulačný právny rámec, ale treba aj dohliadnúť na to, ako sa aplikujú tieto normy v praxi a ak nefungujú dobre, ako zabezpečiť, aby fungovali a priniesli výsledky. Treba najprv zozbierať informácie, a hlavne údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa táto diskusia rozbehla. Čiže počas irského predsedníctva Trump žiadal o vstup z Agentúry pre základné ľudské práva. Požiadali sme agentúru, aby tento jav preskúmala z hľadiska práv obetí, obetí nenavistných prejavov. Aké sú ich skúsenosti a čo treba urobiť, aby ich záujmy boli lepšie ochránené Potrebujeme viac zákonov, o ktoré sa potom budú môcť ďalší opierať, alebo inak treba riešiť celú túto vec. Počas litovského predsedníctva e, boli požiadané členské štáty, aby sa venovali rámcovému rozhodnutiu pre boj proti xenofóbii. Toto rámcové rozhodnutie predpokladá, že Rada požiada členské štáty EÚ, aby poskytli informácie o ich skúsenostiach právnej spolupráci, v zákonnej spolupráci v oblasti legislatívy na tomto poli. Členské štáty dostali takúto žiadosť a prvá hlavná udalosť, ktorá sa odohrala v tejto veci, bola výročná konferencia, ktorú spolu zorganizoval Inštitút pre ľudské, agentúra pre ľudské, základné ľudské práva a bola to konferencia pre boj proti nenavisným prejavom a táto bude v novembri, 12. až 13. novembra vo Vilniuse. Robím tu teraz reklamu práce inej agentúre, ale ne, myslím si, že ich, ich e, agenda je mimoriadne dôležitá. Tam budeme mať príležitosť prediskutovať si problémy týkajúce sa boja proti nenavistným prejavom voči iným odlišným skupinám a aj to, čo sa dá urobiť na únijnej úrovni, aby sa tento problém e, vyriešil. Toľko k boju proti nenavisným prejavom voči iným odlišným skupinám. Framp sa ďalej venuje tematike externého hodnotenia agentúry pre základné práva. Chcem to vyjasniť. Nie celkom Framp samotný bude vyhodnocovať výkonnosť tejto agentúry. Toto vyhodnotenie už prebehlo a vychádzajúc z tohto externého hodnotenia, manažment agentúry pre základné práva sformuloval odporúčania, ako by sa dala zlepšiť práca tejto agentúry, ako zmeniť právne normy tak, aby práca mohla byť efektívnejšia a plánujeme aj prijať závery rady tak, aby sme e, vyjadrili názory tejto rady na to, čo treba urobiť, aby táto agentúra bola efektívnejšia, ale je to v rukách komisie, aby navrhla, či treba nevyhnutné zmeny v legislatíve. Ďalším bodom, ktorému sa venuje Framp, je tematika práv, občianských práv občanov Európskej únie Rada FREMPu skoncipuje návrhy odporúčaní k občianstvu. Komisia navrhla, ako by sa dali chrániť občianské práva, práva občanov a my chceme prijať tieto odporúčania na septembrovom zasadnutí rady. Framp a toto podujatie uzatvorí Európsky, rok európskych občanov. A opäť robím reklamu tomuto podujatiu. E, nie je nemožné predstaviť si prácu organizácie FREMP bez toho, že by sa snažila o pristúpenie EÚ k dohovoru o ľudských právach, ale zatiaľ všetky rozhovory, ktoré prebehli tejto veci, boli neformálne a ešte sme nepredložili žiadne výsledky komisii. E, konkrétne sa teraz budem zaoberať interno-externou súdržnosťou. Na našom septembrovom stretnutí v Frampu sme preskúmali vypoveď alebo posolstvo siete pre ľudské práva. To je dokument, ktorý poznáte i vy. A je to dokument, ktorý podpísali 48, podpísalo 48 mimovládnych organizácií A upriamuje sa tu pozornosť na inštitúcie EÚ a na to, ako sa e, venujú tieto inštitúcie otázkam ľudských práv. Nie sú to špecifické e, otázky, ale e, budeme sa venovať aj podrobnostiam a istým konkrétnym návrhom, ktoré FREMP chce pertraktovať v tejto tematike. Dohodli sme sa, aké dokumenty sa skoncipujú, dohodli sme sa, že v novembri si veci prediskutujeme na novembrovom stretnutí 1. novembra a konkrétne e, externo-internú súdržnosť v oblasti ľudských práv a tu nás sa odvolávam na Stavrosa Lambrinidisa a ďalších popredných predstaviteľov inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. My ako pracovná skupina, my sa snažíme inovovať, zlepšovať našu prácu a rozmýšľať, ako lepšie sa vysporiadať s tým, s čím sa vysporiadať treba e, v rámci externých a interných politík. Ešte máme jednu ďalšiu špecifickú vec, ktorú som chcela spomenúť aj tu. Ráno sme sa zhovárali aj o hovoril to veľvyslanec Rady Európy, keď spomenul že je potreba vyhnúť sa z dvojitej práci, zdvojovaniu práci a že by sme mali mať ukazovateľa alebo indikátory, ktoré nám pomôžu vyhodnotiť našu prácu, monitorovať výkonnosť v oblasti ľudských práv. Na našom septembrovom stretnutí e, našej pracovnej skupiny FREMP sme hovorili aj o spolupráci medzi komisiou a SEPEŠ s radou z Rady Európy, aby sme vytvorili istú bodovaciu tabuľku, ktorú by sme mohli na toto vyhodnotenie použiť. A pokračujeme v spolupráci s touto inštitúciou. Ako zhromažďovať údaje, ktoré pozbierala Rada Európy, ako by ich mohli využiť iné únijné inštitúcie na ďalšie únijné potreby ja som už, myslím, hovorila 10 minút, takže mala by som čím skôr už prestať. Záverom by som rada povedala, že chápeme kontinuitu práce rady, chápeme dôležitosť tejto kontinuity. Teraz máme litovské predsedníctvo, takže samozrejme, že predsedníctva si odovzdávajú agendu, nedokončenú agendu a my budeme pokračovať takisto v téme nenavisných prejavov voči iným skupinám, aj počas litovského predsedníctva, aj poči, počas ďalšieho greckého predsedníctva sa v tomto bude pokračovať, pretože externá aktivita je v tejto veci podstatná. Som veľmi rada, ako dobre spolupracujeme s agentúrou pre základné práva, ale všetko sa dá ešte zlepšiť. Teším sa preto na myšlienky, ako by sme mohli naše veci našu, našu prácu ešte vylepšiť a ďakujem za spoluprácu. Ďakujeme pekne. Pani Mila Šite, že ste prišli medzi nás. Je skutočne dobre, že nás pozývate na takéto otvorené stretnutia, kde by sme ešte viac mohli hovoriť o koherencii, takže to je skutočne veľmi povzbudzujúce. Teraz budeme mať troch rečníkov na zozname zo strany národných parlamentov, takže ak chcete sa vyjadriť, nech sa páči, poprosím, predstavte sa a začneme s kolegom z Rumunska, Pani kolegyňa Rosalia, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. A pre nás je táto možnosť stretnúť sa spoločne aj s pánom senátorom, ktorým sme sem prišli stretnúť s vami, vypočuť si vaše názory a skúsenosti. Je dobré, že počujeme aj príklady zo skúsenosti z iných krajín, z iných parlamentov. Rumunsko je krajinou, kde už 23 rokov sa snažíme budovať novú demokraciu a snažíme sa vytvoriť určitú koherenciu v rámci národného prostredia, ale pred nami sú ešte stále veľké výzvy, pokiaľ ide o ľudské práva, pokiaľ ide o zákonodárstvo alebo zákony, ktoré treba pripraviť napríklad v oblasti mučenia a tak ďalej. Takže tu ešte trochu zaostávame, ale spolupracujeme aj s občianskou spoločnosťou. Máme tu nejaké problémy, ktoré sú sa napríklad s, s rovnakými šancami pri obe pohľavia a tak ďalej a tak ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme v rámci tohto sa nám podarilo dosiahnuť tento rámec a aj tieto akčné plány, o ktorých tu bolo povedané. A teraz by som ešte chcela poukázať na to, že je veľmi dôležité vytvoriť akčné plány, ktoré by boli špecifické pre každú jednu krajinu, pokiaľ ide o ľudské práva. A tu treba vytvoriť celkom konkrétne problémy, pozrieť sa na to, kto je za čo zodpovedný a to vyhodnocovanie samotné, to je takisto tam treba byť prísny. A myslím si, že mentalita je takisto niečo, čo sa mení iba veľmi pomaly. A preto potrebujeme páku na to, aby sme mali určitú podporu pri týchto našich snahách. Je to v záujme našich občanov, v našej krajine, ale samozrejme aj v kontexte celej Európskej únie. A teraz by som chcela urobiť návrh. Už som, veľmi som sa potešila, že už to vlastne odznelo aj zo strany pána riaditeľa agentúry pre základné práva. Mali by sme vytvoriť sieť, sieť odborníkov z parlamentov, ktorí by sa venovali otázke základných ľudských práv. To znamená, mali by sme sa snažiť o to, aby sme si vymieniali dobré postupy, pozitívne príklady, pretože tieto potrebujeme. To sú príklady, ktoré nám môžu pomôcť na to, aby sme sa zlepšili, pokiaľ ide o otázku dodržiavania základných a ľudských práv. Takže to je vlastne aj ten návrh, ktorý som chcela predložiť ja a myslím si, že takéto stretnutia sú skutočne veľmi prospešné pre vytvorenie takejto siete tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je kolegyňa z Chorvátska, pani Mulič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Počúvala som predchádzajúcich rečníkov veľmi pozorne. Obaja poukázali na to, že odlišné agentúry a inštitúcie sa sústredia alebo sa sústredili predovšetkým na kriminalitu, ktorá vyvstáva z nenávisti a povedomili nás na niektoré usmerenia, ktoré v tomto kontexte sú prospešné. To je dobrá iniciatíva. Ako členka Národného parlamentu by som chcela povedať, že my, aj, my sa takisto snažíme o to, aby sme zabezpečili, že by trestný zákon alebo zákonník počítal so sankciami takýchto prečinov. Myslím si však, že členské štáty by sa mali zamyslieť aj nad tým, ako by mohli sankcionovať napríklad nenávistné reči, nenávistné slova alebo vyjadrenia, pretože toto je väčšinou tá fáza, ktorá predchádza takýmto útokom. Máme napríklad antidiskriminačný zákon, ktorý sa z časti venuje tejto problematike u nás v Chorvátsku. Myslím si, že horizontálne opatrenia musia byť aj naďalej posilnené na úrovni Európskej únie, aby sme bojovali proti diskriminácii takéhoto typu. Keď hovoríme o tom, ako zachádzať s nelegálnymi migrantami a bojom proti e, pašovaniu ľudí, myslím si, že je veľmi potrebné posilniť spoluprácu s krajinami za hranicami Európskej únie a ďalej posilniť aj solidari- mechanizmy solidarity medzi členskými štátmi. Zdá sa mi, že je veľmi dôležité nájsť tú správnu vyváženosť medzi tým, ako sa vlastne strážia vonkajšie hranice Európskej únie. Myslím si, že kolegovia z Talianska, Grécka, Španielska veľmi dobre rozumia, o čom hovorím, pretože my budeme veľmi čoskoro krajina, ktorá bude mať najdlhšie e, externé hranice v Európskej únii. Takže ja si myslím, že tieto mechanizmy solidarity sú veľmi dôležité a musia byť ďalej rozvinuté na to, aby sme lepšie chránili hranice Európskej únie, ale zároveň zabezpečili aj adekvátny prístup k nelegálnym migrantom. Tretí bod, ktorý by som chcela spomenúť, je nasledovný. Dúfam, že Európska únia, rovnako ako aj národné parlamenty, urobia všetko, čo je v ich právomoci na to, aby zabezpečili, že by Európska únia urobila tento finálny krok v tom zmysle, aby podporila dohovor o ľudských právach na úrovni Rady Európy a ja by som chcela povedať, že naša mm, úroveň spolupráce dúfam, že bude v budúcnosti ešte zintenzívnená. Myslím, že tento dohovor je jeden z najdôležitejších medzinárodných nástrojov a iba tým, že uplatníme tento nástroj správnym spôsobom, zabezpečíme ochranu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. A posledný bod, ktorý ste vyspomenuli, treba povedať, že parlament pracuje na uznesení na to, aby sme podporili tento proces Európskej únie k tomuto dohovoru a myslím, že na poslednom stretnutí sme relatívne živo debutovali o tejto problematike a niektoré členské štáty však robia práve veci, ktoré idú do opačného smeru, ale dúfam, že sa nám to podarí zvrátiť tento negatívny jav a posilníme právny rámec, pretože niektoré agentúry Európskej únie skutočne majú veľmi prísnu politiku v oblasti ľudských práv, ako napríklad agentúra Frontex pre ochranu vonkajších hraníc, ktorá by vlastne potom spadala pod tento dohovor o ľudských právach. Teraz máme kolegu z Európskeho parlamentu, pán Tavareš, ktorý sa chce vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že je to vynikajúca príležitosť abko sa vyjadriť k otázkam, ktoré sa týkajú práve základných ľudských práv, tak v rámci Európskej únie, ako aj za jej hranicami. Bolo zaujímavé vypočuť si našich parlament, našich kolegov z národných parlamentov. Pokiaľ ide o zmluvu, tam je článok 1, tam sa uvádza, že naše krajiny sa rozhodli vytvoriť úniu. A druhý článok sa hovorí o tých pilieroch ľudské práva, demokracia, dodržanie ľudských práv a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď už hovoríme o týchto európskych hodnotách, my ich poznáme. Sú to, e, je to v článku 6, to znamená, nie je to niečo, čo by boli vytvorili byrokrati samotní. A článok 3 zasa hovorí o cieľoch, o cieľoch Európskej únie a hovorí sa tam, že jeden z hlavných cieľov Európskej únie je práve šírenie týchto hodnôt. A nešpecifikuje to, že či interným spôsobom alebo externým spôsobom. Je to nad rámec Schengenu, vnútorného trhu a tak ďalej. Naše hlavné ciele sú tieto. Chce, ide o šírenie ľudských práv, právneho štátu, demokracie a tak ďalej. Medzi členskými štátmi to je tá kľúčová diskusia, o ktorú nám tu, o ktorú nám tu v Európskej únii ide pokiaľ ide o právny základ, ten je tam spomenutý, ale musíme ho ešte ďalej rozšíriť. Rozšíriť na základe tých nástrojov, ktoré máme v kontexte s dialogom s národnými parlamentami. A naša kolegyňa Kinga Gall urobila už v roku 2009 odporúčanie, ktoré nám e, pomohlo vytvoriť pracovnú skupinu na rade a, a výbor pre občanské slobody s takýmto spôsobom mohli stretnúť a spolupracovať pravidelným spôsobom. A to je takisto niečo, čo treba ďalej posilniť. Takže potrebujeme pravidelnejšie kontakty, pravidelnejšiu spoluprácu, pokiaľ ide o našu prácu. A ďalší kľúčový bod je ten, aby sme sa skutočne obohatili o tie správne nástroje, ktoré máme, v tom zmysle, aby právny štát v rámci Európskej únie a členských štátoch neboli naďalej podkopávané hospodárskou krízou, pretože z histórie sa môžeme použiť, že hospodárske sociálne krízy častokrát vedú aj ku kríze k, v kontexte právneho štátu a základných práv. A ak by nastalo niečo takéto, tak to by bolo veľmi v neprospech Európskej únii a vytvorilo by to problémy, na ktoré by sme pravdepodobne nevedeli zareagovať. spravodajkyňa urobila v tomto kontexte viacero odporúčení, napríklad vytvorenie nepolitických orgánov, ktoré by monitorovali situáciu v Európskej únii ohľadne tejto oblasti. Agentúra pre základné práva takisto zohráva dôležitú úlohu. Ale treba možno pozmeniť mandát tejto agentúry v tom zmysle, aby sa mohla vyjadrovať aj k otázkam, ktoré sú možno nad rámec za agentu, tých tej pôsobnosti, ktorú momentálne tá agentúra splňa. My si myslíme, že to súvisí trochu s takým reštriktívnym vysvetľovaním, interpretáciom princípu subsidiarity. Mm, súvisia s tým aj také otázky ako napríklad o ochrana údajov a tak ďalej. Takže potrebujeme také niečo ako kodanskú komisiu a nie nejaký politické grémium alebo orgán, ktorý by vlastne mohli v budúcnosti zabezpečiť kontinuitu toho, že by kodanské kritériá boli dodržiavané aj naďalej, keď sa teda v budúcnosti. Myslím si, že treba nájsť to správne načasovanie v tom zmysle, aby sme vytvorili tento spoločný cieľ spoločne, ale tá situácia, ktorú tu máme priamo v teréne, nárast extrémizmu napríklad, alebo narastujúce E, politické násilie, sú tu dokonca politické vraždy alebo nátlaky na politický život. To všetko znamená, že by sme sa nemali iba prizerať. Musíme sa s tým vysporiadať a nájsť spôsob, ako budeme spoločne pracovať, pretože inak Európska únia utrpí pod týmto veľkým tlakom, ktorý je tu zameraný práve na právnosť. Ďakujem pekne, pán Tavareš. Ďakujem za to, že ste nám pripomenuli, že tesne pred letnou letnou prijali vašu správu a že v liste teraz, že teraz máme takúto, takýto výbor, kde môžeme nahlásiť nejaké zhoršenie situácie a takýmto spôsobom môžeme potom reagovať na takúto situáciu, takže už nie len nejako deskriptívne sa k nej vyjadriť. Takže dúfam, že v budúcnosti využijeme tento výbor a budeme môcť uplatniť jeho prácu. Mám tu na zozname ešte aj pána Sulturausa z Grécka, ale ak sa nemýlim, tak opustil miestnosť Takže teraz dostane slovo pán Kazak z Bulharska. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Chcel by som poďakovať za zorganizovanie tejto medziparlamentnej schôdze podvýboru pre e, ľudské práva Európskeho parlamentu s účasťou poslancov národných parlamentov členských štátov EÚ. Myslím, že téma a politika ľudských práv to sú aktuálne otázky od vôbec iniciácie európskeho projektu. Ako už povedali kolegovia, tento projekt nastal pri zrode vytvorenia Rady Európy, následne Európskej únie, aj keď na začiatku bola Európska únia e, myslená ako ekonomické združenie, ale základné hodnoty ochrany ľudských práv a základných slobôd boli zapísané, tak povediať, vytesané do mramora základných zmluv. EÚ prešla dlhú cestu a preukázala sa byť úniou, ktorá bráni princípy slobodného hospodárstva, voľného pohybu kapitálu, služieb a ľudí. Ale popri tom sú tu tie veľké hodnoty, ktoré sú Európe vlastné už z postáročia, pretože Európa je kolískou demokracie. Z tohto pohľadu uh, naozaj sa môžeme tešiť e, zo všetkých zmien, ktoré nastali po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy. Bola vytvorená špeciálna platforma pre európske, e, pre európske práva, bola vytvorená agentúra e, základných slobôd. Takže všetky tieto inovácie sprevádzajú EÚ na ceste k utvrdeniu sa ako e, organizácia zasadzujúca sa za princípy slobodného hospodárstva a zároveň chrániaca základné práva. Avšak neslobodno zabúdať, že výzvy, pred ktorými sa dnes ocitá Európska únia a členské štáty, sú naozaj veľmi veľké, vôbec nie sú menšie. Naopak, je to politika, ktorá sa presadzuje spoločne, koordinovaná v členských čátoch, v parlamentoch, na úrovni inštitúcií EÚ. Všetko, čo tu bolo vytvorené na obhajobu ľudských práv, všetko to podmienuje, do akej miery bude hlas EÚ počutý, počutý vo svete, a samozrejme, aká bude pozícia EÚ, ako bude rešpektovaná pozícia EÚ v oblasti ľudských práv na celom svete. Veľmi sa teším z úsilia koordinovať tieto pozície, aby všetky európske inštitúcie mohli hovoriť spoločným hlasom o problémoch celého sveta, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv, tak ako aj mimo, si myslím, že musíme v tejto debate pokračovať. Myslím, že dnes jedna z veľkých víziev, pred ktorými stojí EÚ, a najmä niektoré krajiny, ktoré sú v susedstve našich teda veľkých konfliktov mm, dnešnej doby, napríklad v Sýrii, tie prijímajú veľké migrant, toky migrantov. Cyprus a Vôľsko tiež potrebujú európsku koordinovanú politiku, aby pomohli utečencom a následne, aby príjmajúcim štátom týchto utečencov sa dostalo pomoci na zabezpečenie e, dôstojných podmienok e, príjmania týchto utečencov, aby utečenci mali dôstojné podmienky, aby mali strechu nad hlavou, aby mali e, potravu, Takže to, čo je v smernici 55 lomeno 2001, treba rešpektovať, ak si prajeme, aby e, takýto projekt jednotnej európskej politiky mal svoj smer a aby táto politika mala zmysel. Výzva, s, ktorými sa, s ktorou sa potýkajú viaceré členské štáty EÚ, e, je aj situácia Rómov a myslím, že musíme, alebo teda, že e, si dlžíme solidaritu a koordinovanú politiku, pretože je to spoločný problém, problém, ktorý je nad hranice jednotlivých štátov. Vidíme dnešné rozdiely, rozdiely súvisiace napríklad z toho, e, že sú tu obavy z nadchádzajúcich volieb, a ako by sme boli pripravení zradiť tie veľké princípy rovnosti ľudských práv. Európska komisia má svoju agentúru pre základné práva a toto by malo dbať o to, že sa neustúpi od dosiahnutých výdobytkov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší prihlásený rečník. Grazie Hoffman. What a privilege, Alia Le Ďakujem veľmi pekne. Je to veľké privilégium pre mňa byť tu, vypočuť si kolegov z jednotlivých krajín a môcť hovoriť o probléme, ktorý pocitíme v viacerých krajinách a každý vlastne hovorí o tých svojich vlastných perspektívach vnímania týchto problémov. A z toho, čo som si tu dnes vypočula, si myslím, že sú vlastne tu tri veci, ktoré by som mohla spomenúť. Musíme v prvom rade spolupracovať. A ľudské práva a ich porušovanie, pokiaľ ide o nelegálnu imigráciu, to nie je iba problém niektorých krajín, to je problém celej Európskej únie. A nie sú to ľudia, ktorí sú problémom ide tu o to, ako pochopíme tento problém. Ide tu predovšetkým o zmes kultúr, toho, ako vlastne kultúry na seba narážajú a aká je tu interakcia. A treba povedať, že vlastne tie skúsenosti sa líšia z jednej krajiny do druhej. Už sme tu počuli o networkingu, hovorili sme o spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú veľmi aktívne, ktoré sa snažia byť veľmi pobok, stať po boku ľuďom, ktorí trpia. A, a jedna vec, ktorú nerobíme, a čo by sme mali robiť, podľa môjho názoru, je spolupracovať ešte užšie s občanmi, ktorí museli odísť zo svojej krajiny z iných viacerých dôvodov. Takže toto je tiež jeden z problémov. A my zabúdame na to, že títo ľudia vlastne sú aj zdrojom toho riešenia, ktoré sa my snažíme nájsť. Oni vedia, o týchto problémoch vo svojich krajinách a môžu nám pomôcť pochopiť, ako pracovať vo vlastnej krajine, kde jednoducho by mohli pracovať aktívnejšie a nemuseli opustiť túto krajinu. Myslím si, že to je iba sen. A my chceme byť dôveryhodní a to, čo tu dnes hovoríme, na to, aby sa nám to podarilo dosiahnuť, musíme pracovať na tom, aby sme sa týmto smerom dostali ďalej. Samozrejme, také hodnoty ako solidarita, o tom sme všetkom dnes už počuli. Myslím si, že môžeme pracovať všetci individuálne, ale každý môže prispieť aj svojim vlastným príspevkom. A ja som rada, že som teda tu, že som mohla prezentovať aj vo vlastnej krajine návrh zákona v tomto, k tejto téme v prospech komunity LGBT, respektíve v prospech nediskriminácie komunity LGBT. Toto sú malé zmeny, ktoré vlastne privedú so sebou oveľa väčšie zmeny. A ja ocenujem, že sme tu spomenuli také krajiny ako je Malta, Taliansko, Grécko, ale opakujem ešte raz, toto nie je iba našim problémom. Hovoríme tu o niečom, čo musíme vyriešiť spoločne ak nie, tak ten problém ešte narastie. Ak budeme pracovať spoločne, tak nájdeme spoločné riešenie, o tom nie je pochyb. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pani Farručie. Ďakujem veľmi pekne, ja som Marlen a takisto pochádzam z parlamentu z Malty a v plnej miere súhlasím s tým, čo povedala moja kolegyňa. Chcela by som pripomenúť každému, že naša krajina Malta, kvôli tomu, že je to malá krajina a že nemáme toľko zdrojov a že máme veľkú mieru hustoty obyvateľstva, máme určité špecifické potreby. A ak sa snažíme vyjadriť tieto naše špecifické potreby a vyjadriť to, že už treba naliehavo liešiť, tak samozrejme snažíme sa vyriešiť ich aj sami, ale zároveň chceme spomenúť, že my nemôžeme už tento tlak na našu krajinu zvládať sami. Je chyba, že Spojené štáty americké nám museli pomôcť na to, aby sme sa zbavili tohto bremena a ťarchy. A nebola to Európska únia. E, iba si predstavte, že aký dojem toto vlastne nechalo na druhých kontinentoch, keď si tieto uvedomujú, že vlastne jednému členskému štátu Európskej únie musel pomôcť iný štát, ktorý nie je členom Európskej únie, dokonca z iného kontinentu. Takže nemyslím si, že to robí nejaký veľký dobrý dojem o Európskej únii, pretože týmto vlastne vytvárame dojem, že si nepomáhame, že nehovoríme tým istým jazykom a že princípy Európskej únie nie sú dodržiavané zo strany ich, jej vlastných členov. Takže chcela by som ešte raz zopakovať, že my sme ochotní privítať toľko ľudí, koľko sa dá, ale potrebujeme pomoc aj zo strany iných. My si uvedomujeme, že niektoré krajiny majú problémy s imigráciou, ale musíme sa všetci zhostiť vlastnej zodpovednosti a musíme si navzájom aj pomôcť. Takže chcela by som pripomenúť každému, že títo nelegálni migranti sa snažia újsť z otrasných, otrasných podmienok vo vlastných krajinách a tieto situácie, ktoré tam majú, vlastne nastali po celej palete zneužívania základných práv, ku ktorým do istej miery prispeli aj členské štáty Európskej únie. Takže ako členov Európskej únie sa musíme spýtať my samotný otázku, že či robíme skutočne všetko to, čo je potrebné na to, aby sme pomohli týmto africkým krajinám, z ktorých k nám prichádza toľko imigrantov. Robíme skutočne všetko, čo máme, alebo to berieme tak relaxovane, pretože to skôr vnímame v kontexte hospodárskom a ústujeme sa samotný, že robíme to, čo je dostatočné. My si uvedomujeme, že peniaze, ktoré im pomáhame formou pomoci, sa nie vždy dostanú tam, kam sa majú dostať. Nechcem teraz vyriešiť celý problém nelegálnej migrácie, ale chcem sa sústrediť na to, že z dlhodobého hľadiska sa musíme vysporiadať s príčinami týchto problémov a venovať sa tomuto problému možno čo najpraktickejším riešením, aby sme dostali konkrétne výsledky, aby sme zabezpečili väčší mier, väčšiu ľudskú dôstojnosť, aby sme teda dali týmto ľuďom dôstojnosť, ktorú majú mať a pomohli takto krajinám, ktoré sa momentálne nachádzajú v zlých situáciách. Ďakujem. Ďakujem. Musím povedať, že v Európskom parlamente sme mali debatu pred letom, ako to urobiť také záväznejšie pre všetky členské štáty, aby teda prijali viac e, utečencov, migrantov, ktorí prichádzajú na Maltu, do Grécka, Francúzska, Španielska, Talianska. Žiaľ, väčšina parlamentu nehlasovala za to, je to teda dobrovoľná, dobrovoľná gesta a musíme teda na tom ďalej pracovať. E, vo výbore pre zahraničné veci sme mali viaceré vypočutia o tom, ako s krajinami napríklad v Magrebu diskutovať, pretože táto situácia je taká, že niektorí ľudia prichádzajú do situácií vojny, Irák a tak ďalej, e, africký roh, subsahárska Afrika. A potom sú tam zaseknutí a eh, blokujú hranice a väčšina z nich eh, nepozná azylové procedúry, nemá azylové procedúry, takže čo sa deje s týmito ľuďmi? No ja sa môžem pozrieť na náš výbor, na výbor pre zahraničné veci, na výbor LIBE. Táto situácia sa pravidelne diskutuje a všetci ako politici <coughs> eh, samozrejme nechceme vidieť, ako tisícky ľudí zomierajú na našich mm, vonkajších hraniciach každoročne, takže sme povinní nájsť politické riešenia. Myslím, že týmto sme vyčerpali zoznam poslancov z národných parlamentov. Ak sa chcete ešte vyjadriť, prosím, prihláste sa kolegovia z Európskeho parlamentu. I would like to give... Takže by som dala slovo sieti mimovládnych organizácií pre ľudské práva. Pani Milasiute už eh, hovorila o tejto sieti, že ste tiež eh, pozvaní radiť rade, ako lepšie pracovať, aby tu bola väčšia koherentnosť a konzistencia. Takže som rada, že ste tu. Nikola Vege z tejto siete. Môžeme si teda vypočuť vaše vystúpenie. Ďakujem pani Lochbiller, aj pán Aguilar za príležitosť zúčastniť sa tejto veľmi dôležitej diskusie. Moje meno je Jonas Nikolaus Weger a zastupujem uh, sieť ľudské práva v demokracii HRDN. O tom už hovorila pani Mila Siute. Väčšinou sme sa zameriavali eh, na ľudské práva, teraz sa viac zameriavame už aj na externú a internú koherentnosť. Takže počuli ste, eh, čo sme za organizáciu, že sa tu dokumentujú systemické porušenia ľudských práv v členských štátoch EÚ. Čo sa týka externých vzťahov, EÚ ešte stále je veľmi vzdialená od eh, toho výroku pani Eštonovej, že by sme boli naozaj uh, E, teda tým e, strieborným pásom, pokiaľ ide o ľudské práva, treba využiť náš plný potenciál, prerušuje predsednička, trošku pokojnejšie, lebo potom sa nepočujeme. Ďakujem. Nech sa páči, pán BG. Takže Európska komisia má stratégiu na implementáciu charty, ale nie je ani rozpracovaná do plnej miery, ani nevyužíva plný potenciál, zvažujú sa tam e, konania proti členským štátom v prípade porušenia, ale nie je tu nejaká odvaha vychádzať naozaj z ľudských e, práv. Často je to veľmi vágne a často sa akceptujú iba kozmetické zmeny v celom konaní. A mm, nejak sa nepoukazuje na e, nedostatky v oblasti ľudských práv a nie je to preto, že by neboli e, poznatky o takýchto nedostatkoch. Máme napríklad poznatky nedávne z Maďarska, ale takisto e, to podlieha možno určitej politike a E, nedávno Európsky parlament prijal 41 stranovú správu o ľudských právach bez toho, že by konkrétna situácia v krajine bola kriticky spomenutá. Najväčším sklamaním bola reakcia rady alebo jej nereakcia. Pokiaľ ide o vážne hrozby pre hodnoty Európskej únie, reakcia rady bola viac než často len e, ticho a e, veľmi pozitívne je, že v posledných záveroch Rady Zimuna e, je je volanie po vytvorení metódy, ako riešiť vážne porušenie ľudských práv v EÚ, ale predseda Barroso v prejave o stave únie pred dvomi týždňami nehovoril vôbec nič o týchto veľkých e, výzvach. Myslíme si, že Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi uh, by mal naďalej propagovať potrebu ambicioznejšej a konzistentnejšej internej politiky ľudských práv. Sú potrebné aj konkrétne návrhy a je tu veľká výzva pre Národný parlament, Európske, e, Európsky parlament, Národné parlamenty by nás podporovali, aby sme chránili ľudské práva v rámci EÚ. Musí ísť o vytvorenie partnerského dokumentu tomu známemu uh, rámcu pre spoluprácu musí byť jasný záväzok všetkých členských štátov, Európskej komisie, Európskeho parlamentu komplexne implementovať tento rámec s akčným plánom, ktorý bude monitorovaný a využije všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. A sme presvedčení, že eh, jedne to nás naozaj správne nasmeruje na tejto ceste. Pokiaľ ide o stratégiu, ehm, niektoré veci sa už dajú robiť konkrétne aj teraz. V prvom rade mm, FREMP musí mať ambiciozný mandát rozšírení, rozšírenú pôsobnosť práce, mala by tu byť oficiálna reakcia rady E, pre správy e, od tejto e, siete a takisto musí tu byť väčšia interakcia s Radou Európy, s Ivorom Libe a mimovládnymi organizáciami. A videl som, že zoznam pozvaných na november ne, neobsahuje napríklad teda HDN, no a možno sa to dá zmeniť. No a potom sa treba zamerať na možnosti, ako e, začať konania v prípade porušení. Musí to byť záväzok, e, e, sledovať veci, až kým nedôjde k náprave. Musí to byť transparentnosť rozhodovania. Ďalej e, novej komunike k článku 7 a relevantnejšia stratégia e, implementácii charty, e, čo umožní monitorovanie implementácie článku 2. Ak teda myslím si, že Európsky parlament by mal urobiť konkrétne odporúčania pre členské štáty, aby, od, aby obavy týkajúce sa ľudských práv skutočne boli zohľadnené. No a v neposlednom rade všetkých vyzývame, aby sa opäť snažili dať um, agentúre pre základné ľudské práva väčší mandát, silnejší mandát, aby tam bol priamy odkaz na zodpovednosť vzťahu článku 2 a 7. Toto nie je malá úloha, ale myslíme si, že je zvládnutelná. Nástroje máme, ostáva to otázka vízie a ochoty. EÚ dosiahla externú stratégiu pro ľudské práva a akčný plán. A som presvedčený, že úspešne vytvorí aj internú stratégiu ľudských práv. Ďakujem za mm, pozornosť. Ďakujem. Nikola Bege. Myslím, že ste sa obrátili na nás všetkých, parlament a grant, e, takže pani Milasiute e, musí stihnúť lietadlo, takže najprv dám slovo jej, aby mohla zodpovedať a potom budeme pokračovať. Ďakujem za kritiku aj návrhy. Samozrejme, že som to už počula. Diskusia ktorú plánujeme na 21. novembra, je vlastne prvým krokom v, našom, v našich úvahách, ako rozpracovať naše metódy. Čiže toto je taký prvý krok, kedy sa Framp otvára a očakávam, že sa bude otvárať postupne, takže nemôžem slúbiť, že pozveme mm, zástupcov občianskej spoločnosti i hneď, ale beriem, čo ste povedali na vedomie a odovzdám to kolegom vo FREMP. Vidíme to tak, že by sme sa mali snažiť rozvinúť efektívne formy spolupráce s externými aktérmi. Veľkosť občianskej spoločnosti a počet aktérov to je jedna z vecí, na ktorými sa musíme zamyslieť to asi nie je veľmi uspokojivá eh, alebo najuspokojivejšia odpoveď, ako by ste si predstavovali, ale to je všetko, čo môžem na to povedať. Ďakujem, hovorí predsednička. A ďakujem, že ste prišli medzi nás a teraz sa vraciate, ak sa nemýlim, do Vilniusu. No a teraz, eh, tak ako aj predpoludním, tu máme zástupcu Európskej siete inštitúcií pre ľudské práva. Možno tiež by nám chcel niečo k tomuto povedať. Ďakujem, pani predsednička. Externá dimenzia politiky slobody, spravodlivosti a bezpečnosti je veľmi ďaleko siahla, komplexná a ja nemôžem vo svojom vystúpení e, naozaj e, obsiahnuť všetko, takže zameriam sa na 5 oblastí, ktoré považujem za najdôležitejšie. Poprvé, strategický rámec a akčný plán z roku 2012 je neúplný. Zameriava sa iba na veľmi málo relevantných tém, podobne ako výročná správa z roku 2013, ktorá je ešte tenšia a tam vlastne e, chýba iba e, obchodovanie s ľuďmi. E, takže dúfam, že v budúcnosti EÚ príjme komplexnejšiu stratégiu, ktorá bude obsahovať nielen uvedené otázky, ale aj ešte ďalšie relevantné otázky, kľúčové otázky ľudských práv. Dúfam, že táto stratégia bude obsahovať aj jasné ciele a čas e, na konanie, tak ako spomínal kolega z Rumunska. A teda, aby bolo možné úsilie EÚ merať, aby sme zabezpečili vysokú úroveň transparentnosti a zodpovednosti EÚ. Po druhé, je kľúčové pre všetky vlády a EÚ, aby eh, sa zosúladil bilaterálny a multilaterálny rozvoj, eh, politické úsilie, aby sme mali najvyššiu možnú synergiu a teda aj dopad na realitu v teréne. Globálna výzva pre ľudské práva sa musí brať vážne a eh, môže to byť hybná sila pri realizácii ľudských práv všade na svete. EÚ môže, ak bude správne konať, naozaj veci zmeniť. Mm, takýto inteligentný prístup k ľudským právom potrebujeme preto, pretože e, zohľadňuje iné aspekty vývoja. Ja som presvedčený, že keď sa presadzuje takáto uh, stratégia ľudských práv, musí tu byť primerané plánovanie a analýza vopred, pretože to vyžaduje veľkú úroveň zodpovednosti, aby sa vypichli tie otázky ľudských práv, na ktoré e, sa treba sústrediť pri ich ochrane. Nikto nemôže urobiť všetko, takže si môžem, musíme vybrať, na čo sa chceme zamerať a toto rozhodnutie treba prijať zodpovedne. A môžeme iba dúfať, že EÚ bude mať správny základ tohto strategického rámca a dúfam a myslím, že je tu priestor na zlepšenie a pokiaľ ide napríklad o cieľené priority. V minulosti som eh, spomínal, eh, že chýbajú takéto národné ľudskoprávne organizácie. A že to nejak nie je v súlade s tou politickou deklaráciou ochrany ľudských práv. Inštitúcie pre ľudské práva môžu zahrať úlohu aj v externej dimenzii práva EÚ a politike EÚ a niektoré už e, sa podielajú na medzinárodných projektoch, budovaní kapacít a tak ďalej. No a sme partneri s inými inštitúciami globálne na celom svete. Máme teda globálnu sieť národných inštitúcií pre ľudské práva. Volá sa to Medzinárodný koordinačný výbor eh, inštitúcií pre ľudské práva. A môj predchodca bol predsedom tejto siete po mnohé roky táto sieť v sebe spája inštitúcie pre ľudské práva v Ázii, v Afrike, v Tichomorí a v Amerike. A naozaj sú niekedy veľmi dobre vybavené tieto e, organizácie, aby brali na zodpovednosť svoje vlády v oblasti ľudských práv. Takisto môžu pomôcť EÚ pri vypracovaní politik a stratégií z pohľadu ľudských práv v ich krajinách. Ale ešte stále musíme vytvoriť e, úplne nezávislú inštitúcie pro ľudské práva v mnohých krajinách, aby sme posilili aj tie, ktoré tam už sú, pretože mnohé z nich nie sú úplne e, nezávislé, možno im chýbajú určité kapacity alebo finančné zdroje, aby mohli e, fungovať tak, ako by mali. Po piaté, ako už sa viackrát spomínalo, myslím, že je dôležité pohnúť sa k nezávislému hodnoteniu legislatívy EÚ v budúcnosti. Už sa to tu spomínalo, že by bola možnosť zabudovať to do tej agentúry pre základné práva a túto možnosť by sme asi mali ďalej preskúmať. Takže vo svojej prezentácii doplním ešte eh, jedno, jedno kľúčové odporúčanie, popri tom, čo som už spomínal. Naozaj eh, zamyslite sa nad úzkým poňatím eh, strategického rámca akčného plánu z roku 2012 a zamyslite sa nad konkrétnymi cieľmi, ako merať priority. A takisto mm, vítam dôraz na vytvorenie národných inštitúcií pre ľudské práva nielen v členských štátoch EÚ, ale aj v ďalších krajinách Európy, Afriky, Ázie, Tichomoria a Amerik. Efektívne fungovanie úplne nezávislých národných inštitúcií pre ľudské práva by malo byť pilierom v internej a externej politike ľudských práv a základných práv EÚ. A v krajinách, kde to funguje dobre, myslím, že tie môžu byť príkladom aj v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kristofferson za veľmi podrobné odporúčania. Okrem iného, a teraz tu máme pána Čipa, ktorý je viceprezidentom pre Výbor pre ľudské práva. Spolupracuje s inštitúciami pre ľudské práva vo východnej po, susedskej politike. Nech sa páči, pán Čip. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem pokračovať po polsky. S veľkým záujmom som počúval, čo prednášal predrečník a Myslím, že je veľmi významné, ako to on vidí ako zásuvca e, mimovládnej organizácie, čo my máme robiť v Európskej únii. Vzťah medzi EÚ a tretimi krajinami pritom zohráva dôležitú úlohu. Ja som sa pokúsil náš podvýbor zaujať aj o tým, akú úlohu zohrávajú národné organizácie, národné grémia, najmä aj vzhľadom na naše partnerstvo v našich eh, susedných krajinách a uvediem tu príklad spolupráca s ombudsmanmi v susedných krajinách To mm, bolo na návrh polského ombudsmana v spolupráci s francúzským protežkom a chceli sme ukázať nielen, čo by sme mali zmeniť v partnerstve s východoeurópskymi krajinami, ale chceli sme poukázať aj na to, ako krajina, ako Polsko, politickej zmene sa snaží zaoberať sa otázkami ochrany ľudských práv. Snažili sme sa zorganizovať nielen e, konferencie, ale aj veľmi pragmatické výmeny názorov, kde sme sa snažili načrtnúť, ako v celom tomto procese v Polsku sa snažíme konkrétne otázky riešiť. A to sa týka napríklad takých vecí, ako je postavenie žien alebo situácia žien vo väzeniach. Ale snažili sme sa načrtnúť aj to, ako sme sa e, snažili náš právny systém zmeniť e, pracovné právo, aby sme našli nejakú rovnováhu by sme bojovali proti diskriminácii, diskriminácii na pracovisku, ale nie len tam. A chceli sme poukázať na príklady, ako podporujeme mladistvých, mládež. Bol tu veľký záujem a výmena bola veľmi živá. Zástupcovia jednotlivých členských štátov a naši partneri sa snažili tiež poukázať na to, že sú tam podobné problémy a to potom samozrejme prispelo k tomu, že výmena bola veľmi plodná. Samozrejme, nie všetci mali tú možnosť e, podielať sa na tejto výmene a teda nie všetci mali možnosť vyjadriť sa k tomuto partnerstvu. Ale napriek tomu najdôležitejšie je, stanoviť, že tie národné organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, musia mať, respektíve majú veľké poznatky. Samozrejme sú dobré a horšie príklady, dobré a zlé skúsenosti, ale e, vďaka tej výmene sa nám darí nachádzať najlepší spôsob, ako dosiahnuť to, že e, ako pomôcť e, sprevádzať procesy v krajinách, ktoré sa nachádzajú v takomto prechodnom období, ako sa dajú pritom zachovať ľudské práva. Často je to tak, že pri realizácii dochádza k problémom. Sú možno aj určité mm, výhrady voči EÚ, pretože to celé vnímajú tak, že EÚ sa snaží tak povedať naoktrolovať e, riešenia, ale to určite nie je našim cieľom. V každom prípade si musíme položiť otázku, ako môžeme no tak povedať zosúľadiť ľudské práva aj s kultúrnymi výzvami. Druhý prvok, e, ktorý sme chceli v práci nášho podvýboru zohľadniť, e, bol následujúci. To je téma, s ktorou sa zaoberáme aj teraz To je spoločenská zodpovednosť podnikov. To je otázka, ktorou sa zaberajú všetky členské štáty a členské štáty OSN a mali by sa ňou zaoberať samozrejme. V jednotlivých krajinách je situácia odlišná, napríklad v škandinávskych krajinách e, sú už o mnoho ďalej a pre skúsenosti z tejto oblasti sú pre nás tiež veľmi dôležité. Ja som ale presvedčený, že toto je tematická oblasť, ktorá, sa, ktorá je zaujímavá nielen pre našich partnerov v Európe. Prednedávnom sme s pani Gomeš eh, boli v Pakistane a tam sme eh, nadniesli otázku detskej práce. Samozrejme, že je tu obchodná výmena s mnohými krajinami na celom svete. Uh, kde detská práca je jedným z problémov. Deti sa tam vykoristujú a tovar sa potom exportuje do EÚ. Samozrejme, všetci si spomíname na ten tragický, tragickú nehodu v Bangladeši, ale a všetci sme zažili obrovskú tragédiu. A poukazuje to na to, že v mnohých aspektoch ľudských práv je tu možnosť vypracovať spoločnú komunikačnú úroveň a myslím, že spoločenská zodpovednosť podnikov, práca detí, práca žien, všetko, čo súvisí s touto oblasťou, to zohráva stále väčšiu rolu, úlohu. A preto som presvedčený, že tú iniciatívu musíme Eh, zobrať a lepšie spolupracovať. Ďakujem. Would like to give the floor to Martin again. Teraz dostane slovo opäť Martin Kern. Možno by ste mohli odpovedať na niektoré otázky alebo sa k ním vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Áno, nemyslím si, že boli položené otázky priamo na mňa, ale rád by som sa vyjadril k niektorým komentárom. Prvý Madame Piro z e, Rumunska ho pertraktovala, zaoberala sa stratégiou pre ľudské práva, národnou stratégiou, či by mohla vzniknúť podpora na rozvoj takejto stratégie a na vzájomné aktivity, ktoré by zdieľali členské štáty únie. Práve teraz sa už dejú takéto veci. Existuje e, rómska, rómsky komunikát, kde máme už prvky oznámenia komisie z roku 2011, kde sa hovorilo o tom, že treba etablovať národné stratégie pre Rómov, národné stratégie pre integráciu Rómov. E, práva Agentúra pre základné práva tu požiadali, aby pomáhala členským štátom EÚ nielen pri rozvoji takýchto stratégií, ale aj pri spolupráci s ďalšej spolupráci s komisiou, ďalších nadväzných krokoch a rozvinutí tejto práce, aj pri tom, ako monitorovať uplatňovanie tejto stratégie v praxi, aké ukazovatele sa použijú na vyhodnotenie toho, či funguje táto stratégia v praxi, či táto politická iniciatíva, či tieto konkrétne aktivity naozaj zmenili niečo či mali dopad, aký mali mať. Myslím si, že takéto čosi môže byť zaujímavé, ak by sme to zrealizovali. My to sledujeme, sme toho súčasťou 11 členských štátov EÚ, vrátanie Rumunska sa zapojilo do tej, tejto aktivity, ale treba sa naučiť aj istú lekciu, ktorú pochopíme len z odstupu. Komisia e, pre základné, alebo agentúra pre základné práva podporuje výmenu informácií medzi členskými štátmi o takejto zložitej téme, ako je začlenenie Rómov do spoločnosti. Plne súhlasím, že takéto výmena informácií by mala existovať. Ja som navštívil rozličné členské štáty EÚ, kde prebieha diskusia napríklad s ministerstvom školstva a občianská spoločnosť sa rozpráva o konkrétnych problémoch. V tejto konkrétnej krajine sa spýtali ministra školstva, a existuje rozhovor, výmena názorov s inými krajinami e, na vašej úrovni, kde majú podobné problémy? Odpoveď bola nie, my sa nezhovárame o týchto veciach, takže by sme mali naozaj s obmedzenými zdrojmi, ktoré máme prispieť k výmene informácií, aby sa dalo napredovať nielen v rómskej otázke, ale aj v mnohých ďalších výzvach v oblasti základných práv, ktorým čelíme v Európe. A potom z Chorvátska, pani Ruek, hovorila o spolupráci medzi rozličnými inštitúciami. Spomenuli ste Radu Európy. Ja by som povedal, že za ostatné roky sa rozvinuli aktivity, ktoré zahrňajú viacero aktérov, viaceré inštitúcie. Myslím si, že Rada Európy bola trošku nervózna na začiatku, keď agentúra pre základné práva začala fungovať ako keby sa obávala, že jej zoberie časť agendy, časť územia, tak povediac, a prebiehalo veľa diskusí o tom, či je to takto dobré, či takéto prekrývanie sa agent je vhodné a myslím si, že na nešťastie existuje toľko vízie, toľko problémov, že každý má čo robiť, koľko všetky inštitúcie, koľko ich je, majú čo robiť. Nie je to tak, že jedna inštitúcia sedí v jednom kúte a Rada Európy v druhom kúte a že si každý bude robiť svoje veci na svojom piesočku. Takto to nefunguje. E, aj v Štrasburgu, aj vo Viedni, kde tiež máme e, miesta na zasadovania, všade hľadáme komplementaritu. Ak vyrobíte toto v rámci vášho mandátu, Rada Európy bude napríklad monitorovať, bude vás podporovať, prispieje svojimi kapacitami, prehlby niektoré riešenia výzieva problémov. Ak budeme spolupracovať takouto, takýmto spôsobom, tak môžeme naozaj napredovať. Príklad nedávnej spolupráce Rada Európy nedávno prijala, už to bolo pred rokom, nedávno prijala dohovor eh, o násilí voči ženám. Bol to veľmi dôležitý dohovor a členské štáty ho teraz majú ratifikovať. My sa teraz venujeme úspešnému ukončeniu najväčšieho prieskumu, ktorý sa kedy odohral v Európe. Ženy z mnohých členských štátov EÚ oslovili e, anketári a hovorili priamo s týmito ženami od ich skúseností z detstva až po masívne zhromažďovanie rôznych údajov k tejto téme téme násilia voči ženám. Z tohto vznikne prvá komparatívna štúdia, ktorá kedy v Európe vznikla na túto tému. Vieme, že vznikli národné prieskumy, ale tento európsky prieskum, tieto údaje sa v takejto mierke zbierali poprvý raz a význam tohto prieskumu hádam posunie ratifikáciu dohovoru, ktorý sa venuje riešeniu násilia, boju proti násiliu na ženách, že 27 alebo už 28 členských štátov EÚ sa približí k jeho prijaťu. Takáto komplementarita je veľmi vhodná a istým spôsobom zjemňuje prácu, detailizuje prácu, ktorú treba vykonať a je tu dosť pre každú agentúru dosť čo robiť, každá si môže na svoje miesto. Ďalší príklad spolupráce máme s agentúrou v Štokholme, ktorá sa venuje e, ochrane ľudí pred chorobami, prevencii chorôb a monitorovaniu šírenia chorób. Niekto by sa nás pýtal, prečo, prečo spolupracujete s takejto agentúrou, lenže niektorí Romovia alebo migranti majú problém sa dozvedieť o prevencii a o boji s chorobami, či už pre diskrimináciu alebo pre nedostatok kapacít, poznatkov. Je to téma, ktorá súvisí s eh, prevenciou chorôb, nešírením chorôb. Marginálne skupiny totižto nemajú prístup k informáciám o zdraví, ktorý, ku ktorým má prístup väčšinová majoritná spoločnosť a preto je to tu priestor na misiu, priestor na to, aby ľudia prispeli k riešeniu problému a agentúra pre E, zabranenie šíreniu chorôb si uvedomila, že musí spolupracovať s agentúrou pre základné ľudské práva práve kvôli tejto tematike. E, netreba ani spomínať, že úzko spolupracujeme s Frontexom, s e, Europolom a s ďalšími agentúrami, ktoré pracujú v oblasti vnútornej spravodlivosti a vnútorného územia EÚ, CEPOL, Eurojust, prokurátory, takisto v oblasti zločinov, ktorý rieši súd v Hagu. Vytvárame jednoducho veľký tím, ktorý sa vysporiadáva s výzvami súčasnosti a hľada cestu napredovania. Povedal by som, že zaujímavý vývoj sa pozoroval za ostatných 5-10 rokov aj v zvýšenej interakcii medzi rozličnými aktérmi v oblasti ľudských práv. Každý z nás má svoju vlastnú agendu a európske inštitúcie môžu len podporiť. Myslím si, že toľko z mojej strany. Ďakujem vám za možnosť vyjadrenia sa. Ďakujem a teraz sa vrátime ku koncu. Blížime sa ku koncu a preto sa chcem spýtať, či som prehliadla niekoho, kto si želá prehovoriť. Nie? tak potom z mojej strany ja by som chcela eh, uzavrieť tento blok. Ďakujem, že ste prišli a naozaj je tu veľa toho, čo môžeme urobiť navyše, čo môžeme urobiť inak a z našej strany eh, by som rada povedala, že tento balíček pre ľudské práva, túto stratégiu, tento akčný plán máme k dispozícii. Máme aj nové osoby, máme tu nových aktérov, Máme zvláštneho vyslanca pre ľudské práva Európskej únie, čiže hlavná téma dnešnej rozpravy sa točila okolo týchto jednotlivých prvkov, aby sme upriamili vašu pozornosť na to, že máme Európsky akčný plán pre ľudské práva. Ja dúfam, že si odnesiete so sebou všetky tieto poznatky a využijete ich v práci, ktorú odvádzate na národnej úrovni a dokážete prepojiť vašu prácu s balíčkom pre ľudské práva, ktorý prijala Európska únia a že dokážete vašim vládám sprostredkovať všetky tieto um, podklady politik, tento rámec, ktorý tu vznikol. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Som rada, že tu sú aj sekretariáty oboch výborov, že tu je personál, ktorý umožní pokračovanie ďalších stretnutí s politikmi, ktorí sa venujú ľudským právam na národnej úrovni a politikmi, ktorí sa tejto agende venujú na európskej úrovni. Viete, že v máji sú voľby do Európskeho parlamentu. Takže asi tu budú sedieť iní europoslanci, keď sa na budúce stretneme, ale ja vás chcem ubezpečiť, že sme vždy tieto stretnutia považovali za veľmi užitočné a tieto výmeny názorov boli veľkým prínosom. Ďakujem a poprosím o záverečné poznámky. Ďakujeme pekne, pani predsednička. Ďakujeme našim cteným hostom za vyjadrenia za prezentáciu tých, tých problémov, tie všetky vstupné informácie, ktoré sme tu počuli, nás vedú k tomu, že môžeme zosumarizovať nasledovné. Základné práva a doložka o základných právach je kľúčová, keď hovoríme o stratégii, ktoré chceme v tejto oblasti prijať. A ten štokholmský program, ktorý vlastne je 5 ročnicou, alebo vytvorený na dlhšie obdobie, teda na tých 5 rokov, aby sme túto dôležitú časť kapitoly Lisabonskej zmluvy vyriešili, je takisto kľúčový. Tie slova, ktoré sú tu napísané v týchto článkoch, v tejto kapitole Lisabonskej zmluvy, majú tento význam. To sú legislatívne prvky, ktoré vlastne sa týkajú tak európskej úrovne, ako aj národnej úrovne. A preto náš Európsky parlament a vaše národné parlamenty musia v tejto oblasti spolupracovať pokiaľ ide o implementáciu stratégií týkajúcu sa základných práv, týkajúci sa zákonodárstva ako takého v oblasti základných práv. Je to dôležité, keď hovoríme napríklad o takých otázkach ako je azyl, keď hovoríme o vonkajších hraniciach, o nelegálnych migrantoch, ale aj keď hovoríme o trestnom práve vlastne prvýkrát v Európskom parlamente tu teraz si uvedomujeme, že sme legislátori vlastne aj v tejto oblasti. A takisto je dôležitá aj justičná spolupráca. Musíme spoločne vytvoriť spoločnú kultúru zdieľaných hodnot, odhodlaní chrániť základné práva, vytvoriť takúto právnu komunitu európskych hodnot. A to je vlastne jedna z podmienok, ktorá by mala určovať aj naše správanie z očí voči tretím, tretej strane. Keď tu hovoríme o tej doložke o ľudských právach, keď napríklad príjmame akékoľvek dohody, akéhokoľvek charakteru, či už politické, diplomatické, alebo obchodné, alebo hospodárske, s tretími stranami, tak musíme na to vždy myslieť. Takže nesmieme zabúdať na tieto kľúčové prvky, na ktorých je položená Európska únia. Pretože táto doložka o ľudských právach vedie až tým všetkým prvkom, ktoré som tu spomenul. Takže my musíme byť skutočne vždy tými, ktorí budú dohľadať na dodržiavanie ľudských práv vo všetkých úrovniach politického procesu. Opakujem to ešte raz, keď tu hovoríme o takýchto citlivých otázkach v tomto kontexte, v tejto dobe, tu v Európskom parlamente, kde vlastne ide o to, ako navonok pôsobíme dôveryhodne vo vzťahu k tretím stranám, aj vo vzťahu k tým, ktoré majú veľkú reputáciu, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. pretože, a tým sa už dostávam druhej časti toho môjho záveru, že to je vlastne otvorený proces, ktorý nikdy nebude završený, ktorý nikdy nebude v takom stave, že by sme mohli považovať ľudské práva za samozrejme, respektíve ich dodržiavanie. A to ani v Európskej únii, ani v tretich krajinách. Nedá sa povedať, že my sme všetci rozvinuté demokracie a nemáme vlastne čo riešiť, už je to vybavené. Je to niečo, čo je tu automaticky prítomné a my to považujeme za samozrejme. Nie. Pokiaľ ide o ústavné demokracie, s ktorými my napríklad nepodpisujeme dohody, ako náhle tieto tretie strany naše hovoria, že dodržiavajú ľudské práva, Mohlo by sa zdať, že už nemáme o čom hovoriť, ale to je práve naopak. Musíme vždy dbať o to, aby sme dodržiavali tie naše vysoké štandardy v tejto oblasti, aby sme naše záväzky dodržiavali v plnej miere a opakujem a trvám na tom, že musíme postupovať kooperatívnym spôsobom, kde budeme mať kde budeme vždy otvorení spolupráci medzi Európskym parlamentom, a národnými parlamentami, na to, aby sme zabezpečili, že všetky tieto otázky sú v našej každodennej práci výsostne dôležité. A v tomto kontexte vnímame aj prácu mimovládnych organizácií, všetkých občianských združení a organizácií, ktoré sa zaberajú otázkou ľudských práv. Počas týchto ostatných dní sme počuli viaceré svedectvá, pokiaľ ide o dodržovanie ľudských práv a pokiaľ ide o prácu, ktorá sa tu robí na úrovni agentúry pre ľudské práva, tak ako to prezentovala jej riaditeľka pani Kieren. Takže ďakujeme pekne za vašu prítomnosť tohto prvého bloku diskusie a týmto sa vlastne dostávame k druhému bloku, teda záverečnému dnešnému bloku. Malo to byť vlastne niečo, čo by bolo začalo o, 15, o 17. hodine. To znamená, o 5. v jednoduchšom vyjadrení časovom, ale nie som celkom si istý, či sú naši hostia už tu. Ak sú teda tu, tak by sme vlastne ani nemuseli robiť prestávku. Môžeme sa poďakovať panelistom predchádzajúceho kola a privítať ďalších. Vítame pána Jean-Pierre Kasarina, ktorý je riaditeľ platformy na inštitúte vo Florencii. To bude náš prvý panelista. Takisto vítame pani Marinu Šram, ktorá je We're also welcoming Mrs. Marina Schramm. Takisto vítame pani Marinu Schramm, ktorá je z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Takže vítajte na pódiu. A vítame aj pani Ellen Supios David, ktorá je zodpovedná za návrat nelegálnych migrantov a utečencov. Poprosím vás, vítam vás ešte raz, príďte k pódiu.